Uh, Vážení kolegovia, dámy a páni, začneme našu schôdzu výboru ITRE. Najprv vám chcem vysvetliť, že to bola požiadavka spravodajcu pána Ferreiru bod programu o modrej ekonomike. Malo to byť o 9. Preberané. Ale nebude sa to prebrať na eh, tejto schôdzi. Takže na požiadanie spravodajcu som zrušil tento bod z programu. A to je dôvod, prečo sme začali o 9.30. A tento bod modrá ekonomika budeme preberať na konci mája. A to je cesta k prekvitajúcej e, ekonomike, ktorá vychádza z využívania dát. Takže začíname o 9.30 a čo tu máme na prijatie programu? Bod 6 rozpočet na rok 2016 a bod 7. sa uh, eh, industry-based metals sa uh, eh, premnili a bod 15 uh, eh, bol predložený pred bod 7. A zvyšné informácie máte vo vašich spisoch. Nech sa páči, kolega, máte slovo. So... Ďakujem, pán predseda. Takže čo sa e, deje s tou modrou ekonomikou? To sa celé odkladá? Explain. uh... Môžem vám to vysvetliť. Nie všetky preklady boli hotové. A to mohol byť vážny dôvod pre odloženie tohto bodu. A bola to požiadavka nášho spravodajcu, ktorý toto preveril riadne. Máte ďalšie pripomienky k programu? Žiadne nevidím, takže môžeme prijať program bez ďalších zmien. Moje oznamy. Iniciatíva európskych občanov na e, skončenie s vivisekciou bola predložená Európskemu parlamentu. Iniciatíva európskych občanov eh, chce zrušiť smernicu o ochrane eh, zvierat, ktoré sa používajú na vedecké účely a žiada Európsku komisiu, aby predložila nový návrh, ktorý zruší pokusy na zvieratách. A vypočutie bude 11. mája 2015. Takže čo skoro od 3. popoludní, 6.30 popoludní, miestnosť Jan 4Q2. ITRE sa zúčastňuje v tomto ako pridružený výbor, AGRI je vedúci výbor. A ďalšie informácie Dostal som včera informácie alebo požiadavku na písomnú odpoveď e, rady, ktorú predložil pán Turmes. A no to ešte nedostal odpoveď v rámci tých lehot, e, ktoré upravuje mm, rokovací poriadok e, pravidlo 130. V súlade s týmto istým e, bodom v poriadku 130 bod 4 navrhujem, že dáme mm, tento bod na navrhovaný program ďalšej schôdze výboru ITRE. Takže toľko k programu výboru. Ehm, Uh, uh, Vážení kolegovia, ďalší bod je bod 3, schválenie zápisnice. Nasledujúca schôza 23-24 marec 2015. Ak nemáte ďalšie pripomienky, tak považujem zápisnicu za schválenú. Nemáte pripomienky, ďakujem. Bod 5 eh, k prekvietajúcej eh, dátami eh, poháňanej ekonomike. Pani Kapo. K mm, dátami poháňanej ekonomike spravodajka nie je pani Kapo a posudzovanie všetkých eh, otázok a návrhu uznesenia ehm, Chcem vás informovať na začiatku, že ústna otázka a e, návrh uznesenia je v reakcii na oznámenie komisie k prekvitajúcej datovej ekonomike a návrh e, uznesenia hlavne rieši veľké údaje, ktoré sa týkajú digitálnej e, únie a majú veľký potenciál. To by sa mohol robiť aj predtým, no je veľmi dôležité, aby sme mali e, na túto diskusiu 4-5 minút, e, ako sme plánovali a ja tiež vám môžem povedať, že budem mať 5 e, minút pre pani Kapel na prezentáciu, 3 minúty na koordinátorov a dve minúty bude mať každý poslanec, ktorý má záujem. Pani Kapel má slovo. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. 6. E, maja e, som e, predložila tento návrh uznesenia na veľké údaje na základe oznámenia komisie o prosperujúcom hospodárstve založeného na údaju. Toto je veľmi dôležité pre priemysel malé a stredné podniky a začínajúce podniky a celú občianskú spoločnosť. Um, môj spravodajcovia ma veľmi podporovali pri vypracovaní tohto návrhu a chcem sa poďakovať eh, Michalovi Bony, Renato Soro, Evžen Toženovský a David Borelli, ktorí predložili svoje eh, vstupy do toho, ktoré sme zapracovali a tiež sa chcem poďakovať účastníkom, ktorí posledné eh, týždne ma dlho a intenzívne podporovali, aby sme e, tieto návrhy, ktoré sú v e, správe, e, mohli naplniť a moji spolupracovníci sa zaslúžili o tento návrh prepojenie v sieťach, ktoré dnes majú v priemysle podniky, nám považujú mnohé príležitosti a nové modely a má tiež veľký účinok na výskum a Tiež e, sú to e, rôznorodé dosahy až e, od verejnej bezpečnosti až po bankovníctvo, pre strojárstvo a zdravotníctvo. Keď hovoríme o veľkých údajoch, tak hovoríme o priemysle 4.0 v Nemecku, to je štvrtá priemyselná revolúcia. V USA e, to e, hlavne pohornajú e, IT firmy, ako je Cisco, Intel a tiež internet veci, to znamená zosúladenie predmetov každodennej potreby s internetom Google nekonštruuje auta, ale robí telematické zariadenia a Amazon e, predstavuje 35 e, internetovej prevádzky a e, nemecké železnice tiež stavajú na veľkých vodách. Je to mm, odvecie, ktoré pozúka veľké možnosti, ale v Európe teraz chýbajú infraštruktúra, investície a spoločné štandardy a pravidlá pre ochranu údajov. A v tejto oblasti e, tu vidíme konkurenčné výhody, ktoré sú veľké e, rozhodnutia, e, ktoré môžu postihnúť veľké údaje, môžu viesť k vyššej produktivite a konkurenceschopnosti hospodársky rast a veľký počet pracovných miest, väčší priastok v ďalších rokoch, to znamená 69 e, tisíc nových pracovných miest a do roku 2020 ďalšie pracovné miesta v oblasti veľkých dát. Veľké dáta sú rýchlo rastúci sektor, 15% e, za rok, 7 násobná rýchlosť e, voči celému IT trhu, ale sú tu ešte ďalšie problémy v tejto oblasti a o tých hovorím v mojej správe stále chýba povedomie ale 1,7 podnikov v EÚ nepoužíva veľké údaje. Ochrana údajov a bezpečnosť údajov je podstatná otázka. Mm, kybernetická trestná činnosť e, do toho tiež patria k infraštruktúre, budovanie e, širokopásmového pripojenia a e, nová infraštruktúra pre cloud computing a správa od Pilar de Castillo ktorá bola v tomto predložená, Unleashing the Cloud Computing in Europe. Ehm, aby sa do roku 2020 tieto plány naplnili, Európa potrebuje investovať 30 miliard do ehm, budovania širokopásmového ehm, pripojenia, aby sme plošne vybavili domácnosti s širokopásmovým pripojením. Na to treba ďalšie investície a Európske štrukturálne investičné fondy majú do toho prispieť 21,4 miliardy. Treba určovať štandardy, ako som povedal, v Európe e, boli e, e, priekopnícky štandard GSM, ale to bola 2G technológia, teraz už máme 5G technológiu a v Európe opäť tieto štandardy zaostávajú a chýbajú peniaze v infraštruktúre a to potrebujú e, začínajúce podniky, aby e, boli v tejto oblasti činné a e, na toto má dať odpovede komisia. Môžem ďalej hovoriť? Prefer to save you uh, mohli by, nech sa páči. Takže tieto otázky sa otvárajú aj v súvislosti s veľkými dajmi, ktoré ehm, komisia ehm, má vlastne zodpovedať, aká ehm, komisia zabezpečí zriadenie konkurenčného trhu s veľkými dajmi a aké právne podmienky komisia zabezpečí, aby tiež e, tento trh zodpovedal dynamike e, vývoja, ktoré e, malé a stredné podniky sa chcú angažovať vo veci veľkých údajov a ktoré európske podniky môžu sa stať vedúcimi na trhu v tejto oblasti. Ako chcete ustanoviť štandardy a normy, ktoré zabezpečia interoperabilitu a zabezpečia rešpektovanie vysokých štandardov pre ochranu údajov v Európe ako e, sa e, zlepšia možnosti pre poskytovanie služieb e, a čo v tejto veci robí komisia, aby zabezpečila služby ako napríklad šifrovanie aj vo veci vyškolenia a výcviku bude nutné, aby komisia stanovila stimuly, aby členské štáty mohli toto e, zapracovať do svojich osnov pre školstvo. Ďakujem za vaše pripomienky. Teraz tieňový spravodajca pán Bonin v mene EPP. Amen. Ďakujem pán predseda. Chcem sa poďakovať Barbara Kapl za jej výbornú a inšpirujúcu prácu. E, musíme e, riešiť výzvy, ktoré vyplývajú z využitia údajov a ako prekonať niektoré bariéry. Musíme zadefinovať rámec, aj regulačný a neregulačný. A um, budovanie veľkého ekosystému údajov ehm, spočíva v lepšom pochopení súvislosti a ďalších rozmerov. Poprvé, e, konektivita, potrebujeme vodnú infraštruktúru, e, rýchly internet aj budúci 5G, aj zber, spracovanie a analýzo e, v rámci informácie údajov na to treba výkonnú výpočtovú infraštruktúru a zabezpečené úložiska. Kľúčový segment je infraštruktúra platform a ich charakteristika, technologicky komplexné a neutrálne, prístupné, otvorené eh, pre eh, spravodlivú hospodárskú súťaž a e, možnosť e, výberu. Potrebujeme investovať e, do sieťovej infraštruktúry a patenty sú kľúčové pre stimulovanie výskuma vývoja. Je to kľúčové pre stimulovanie účasti v európskej štandardizácii a tiež predložím poznúci návrh k odseku 15, ktorý bude viac vyvážený a ktorý určuje e, zásadné e, vzory. Ďalej k dostupnosti prístup k údajom je kľúčový, e, ak máme zabezpečiť vlastníctvo našich osobných údajov, verejných údajov a podnikových údajov. Treba na to jasné pravidlá a zároveň aj pravidlá pre zdieľanie údajov. Ak ekonomika založená na údajoch je východiskom pre spoločnú ekonomiku. Vzdelanie údajov a súkromie údajov um, bude plno uh, riešené uh, koncovými užívateľmi a um, potrebujeme preto zabezpečiť zrovnoprávnenie občanov a užívateľov. Ďalej, interoperabilita je kľúčové aby sa to prijalo rezu vo všetkých sektoroch a v členských štátoch interoperabilita je zásadná vďaka transparentným pravidlám a cezhraničným mechanizmom a otvorenej výmene medzi e, dátovými administratívami. A ďalej spracovanie údajov otvára príležitosť pre personalizáciu služieb údajov a produktov a e, toto je tiež e, zmena v požiadavkách e, na trhu práce. Kľúčová výzva v Európe je zabezpečiť dostupnosť vzdelaných ľudí, ktorí dobre zvládajú najlepšie praktiky a technológie pre zabezpečenie veľkých hodnot údajov. Možnosť spracovať údaje v verejnej oblasti by mala otvoriť e, účasť vlády a zabezpečiť e, to, že občania e, budú zdrojom vedomosti pre orgány. Nech sa páči, pán Sor. Grazie Presidente. Pochi secondi per provare a commentare un... Ďakujem, pán predseda mm, Chcem venovať pár sekúnd e, pokusu prebrať tému, ktoré veľmi e, rozsiahla a zložitá. Chcem sa poďakovať pani Kapel za výbornú prácu, ktorú odviezla a to je veľmi dobrý, e, dobré východisko, aby sme otvorili túto diskusiu. Už bolo povedané, že ekonomika založená na veľkých údajoch je novou možnosťou pre Európsku úniu a môže viesť e, k tomu, aby sme mohli prepojiť e, tie e, činnosti, ktoré sa týkajú správy údajov, výskumu a tiež zosladenie s rastúcou kapacitou počítačov pri cene, ktorá je stále nižšia. Software, ktorý dokáže analyzovať množstvo údajov, v minulosti čo vôbec nebolo možné. A zároveň syntéza s modelmi tiež v minulosti nebola možná a tiež e, software na strojové učenie, ktoré sa automaticky e, dokáže učiť. Veľké údaje znamenajú, že tieto údaje, keď sú početné, budú proporčne narastať, to je exponenciálna krivka a tieto európske údaje môžu byť potom spoločne využívané a chcem e, tu vyzvihnúť jeden aspekt. Nepatrí to len k pozitívnym možnostiam a šancom pre e, štátnu správu a podniky, ale tiež e, sú to e, hrozby tam, kde sa veľké množstvo údajov zbierajú. Určite všetci poznáte podniky, ktoré e, vedia viac o Európe ako Európska komisia, ktorá vedia viac o európskych občanov ako každá európska inštitúcia. Vieme, čo robia, viete, čo ste robili včera, čo robíte teraz, aj čo budete podľa toho robiť zajtra, môžu predpovedať tieto agregálne údaje. Komu patria? Patria jednému podniku, alebo je to spoločné dedičstvo Európskej spoločnosti? A keď áno, tak musia byť dané k dispozícii, aby e, to mohlo byť využité pre politiku, pre štátnu správu. Alebo um, máme to vnímať tak, že to je len majetok jedného jediného podniku. A to ďalší príklad, ktorý je taký známy, na ktorý sa e, tak dnes málo koncentrujeme, to je Facebook. Vieme vlastne, aké presné vedomosti o nás v tejto spoločnosti sú k dispozícii, o tom, čo sa tam zbiera, aké údaje, akú moc majú. A tým pádom by som skončila ja však viem, že e, Európsky parlament neskončil svoju rozpravu. Pán Tošinovský je CR. Veľmi oceniť. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel oceniť otvorený prístup pani spravodajkyne. Stretnutie s ňou a diskusia sa jej určite podarilo veľa vecí zapracovať do materiálu a veľmi si to vážim. Myslím si, že pani spravodajkyni sa dobre podarilo vystihnúť veľkú príležitosť pre celý rozvoj tejto oblasti a hlavne pre ekonomiku Európy, pretože sa ukazuje, že spracovanie údajov a obrovský príliv informácií je naozaj veľká výzva, ako sa s tým do budúcnosti zrovnať. Som presvedčený, že dnes máme na stole veľmi dobrý základ pre ústnú otázku a uznesenie a myslím si, že pani Barbara Kapel sa to veľmi dobre podarila. Je tu pár e, bodov, ktoré e, chcem zorazniť. E, ona ich uvádza. Využitie big data je úzko spojené s investíciami do výskumu a vývoja, hlavne podporou robustnej infraštruktúry a nadvezuje to na mnoho iných materiálov, ktoré sme tu už vo výbore mali a sa spracovajú tak, aby e, došlo k tej podpore, pretože sa ukazuje, že práve to e, je oblasť dobrej spolupráce na úrovni únie. Myslím, že je to veľmi dôležité upozornenie na širokopásmový internet, e, pretože bez tohoto veľkého a silného prepávacieho kanálu bude veľmi ťažké spracovať tento obrovský príliv údajov, ktoré sa spracovajú a odovzdávajú, aby sa využili. Preto chcem zvorazniť podporu super komputingových centier, pretože tieto obrovské objemy údajov znamenajú špeciálny prístup e, pre spracovanie týchto údajov. Bude to veľmi náročné aj z programov, ktoré sa spúšťajú na európskej úrovni to snímkovanie z kozmu, ako je systém Copernicus. Vieme, že bude zložité tento objem spracovať. Veľmi by som teda ocenil tento materiál, teším sa na ďalšiu spoluprácu a to je jeden z dôležitých krokov aj pre najbližšiu schôdzku s komisárom Ancipom a ďakujem spravodajkyni za to, že sa jej podarilo tento materiál tak dobre pripraviť, pričom ide o obrovský problém a množstvo informácií. Uh, thank you. Ďakujem, pán kolega. Ďalším rečníkom je pani Kalas za ALDE. Ďakujem pekne. A ďakujem aj pani Kapel za odvedenú prácu na tejto správe. Mám všeobecnú pripomienku, musím povedať, že podporujem pozitívny tón tejto správy. Uh, pretože big data naozaj predstavujú obrovské príležitosti pre európske hospodárstvo a spoločnosť, ale big data zároveň predstavujú technológiu, ktorá si vyžaduje investície, takže tí, ktorí pripravujú politiky, musia vyslať pozitívny signál voči spoločnostiam v tom smysle, že sa oplatí investovať do big data. Jedným dôležitým cieľom je vytvoriť jednotný trh pre big data, pre cloud computing a internet veci. Viem, že sú v správe uvedené rôzne výzvy, ale musíme si ujasniť, čo potrebujeme právny rámec, ktorý objasňuje rôzne veci, ktoré momentálne podrývajú vývoj v oblasti big data a odstránenie existujúcich prekážok vývoju jednotného trhu v tomto sektore. Napríklad, čo sa týka prenositeľnosti dát, e, vlastníctva dát, uchovávania dát, transparentnosti a podobne. Je to len zo pár vecí, ktorým by som sa chcela vyjadriť. V článku 10 sa hovorí o nových algoritmoch. Ja neviem, či je to úplne správne a či algoritmus je naozaj iba jeden nástroj, ktorý sa dá použiť. Možno, ak spomíname jeden, tak by sme mali spomenúť aj iné, um, ak to je potrebné. To isté sa týka vytvorenia regulačného prostredia. Mali by sme si to objasniť, pretože regulačné prostredie, ktoré vytvára rovnaké podmienky pre všetkých. Asi by bolo užitočné vedieť, čo je potrebné vyrovnať v tomto e, sektore big data je to iné ako tradičnejšie sektory. A na záver súhlasím s tým, že musíme vytvoriť platformu na európskej úrovni pre výmenu poznatkov a vedomostí o big data. Takže Európska komisia musí zajsť ďalej ako len to, že bude viesť. Napríklad v Spojených štátoch viem, že Obamová administrácia e, spravila 90-dňové prehodnotenie Big Data, aby lepšie pochopila potenciálne využitie Big Data a výzvy, ktoré to prináša. Myslím si, že dôležité spraviť to isté Európskej únie, aby sme nezaostávali aby sme stanovili správny rámec pre vývoj týchto technológií. Takže ešte raz ďakujem a očakávam ďalšiu dobrú spoluprácu s vami na tejto správe. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Ernst Zague. Ďakujem pekne. Takže na úvod chcem povedať, že je jasné, že veľké údaje podstate sú hlavným faktorom rastu za posledných aj budúcich 100 rokov. A, a keď to tak vidíme, tak si musíme všimnúť aj, že v podstate prichádza s tým taká zlatá horúčka, ako v ko- kedy si v koloréde. Takže niečo také máme pred sebou. Um, Nechcem tu samozrejme zhadzovať e, obrovské možnosti big data. Potrebujeme základný výskum. Tieto údaje sú potrebné, ale ako vždy. Musím o tom hovoriť. Je to otázka etiky, techniky. A teda v tejto súvislosti otázka súkromia. A tuto mám určité pochybnosti. Ja vám niečo prečítam, túto časopisu Počačový týždeň. Hovorí sa tam o startupoch v oblasti big data a hovorí sa tam o e, v zmyslu plnom využívaní e, údajov o zákazníkoch. V podstate sa tým dajú predpovedať budúce želania zákazníkov. A teda zákazníkov, ktorí sa chcú rozhodovať pre kúpu niečo. Takže keď sa na to pozrite z tohto pohľadu, tak e, je vám jasné, o akých aspektoch rozprávame. Otázka je, e, nakoľko vlastne táto otázka súkromia za takýchto technických okolností je v podstate dodržateľná. Takže o tejto otázke sa musíme rozhodne baviť. No a tejto súvislosti by som chcela povedať, napríklad 5 nemôže ostať v takejto podobe poukazuje na to, že ochrana údajov a šance v súvislosti s masovými údajmi sa nemôžu vzájomne vylúčovať. Ale čo znamená vylúčovať? Musia byť v súlade. Máme tam e, osobné údaje, o ktorých tu teraz hovoríme. Tie musia byť chránené. K tomu máme aj európsku legislatívu. A na tejto úrovni musíme rešpektovať aj vnútroštátne právo, aj európske právo. Takže musím jasne povedať, že nepotrebujeme len e, uznesenie, teda o tom, e, o, tej, o tom brgvidavcom hospodárstve založenom na e, údajoch, potrebujeme aj dodržiavať súkromie. Takže mám tu určité pochybnosti, ako som povedala, teda pokladám tu otázky, ale samozrejme je tu táto geniálna technika, ktorú by sme mali podporiť, mali by sme sa snažiť vytvoriť príslušnú infraštruktúru, to je správne. Ale mali by sme si položiť otázku, akú úlohu tu hrá človek. A tu tieto osobné údaje sú zásadné. Musíme skutočne chrániť súkromie. Ako tu urobiť, to je otázka. Thank you very much, madam. Ďakujem pekne. Pán Tamburáno za EFDD. Mm, ďakujem pekne. Náš tenevý vyspravodajca momentálne je na zasadnutí iného výboru a teda nemohol prísť a podeliť sa o svoje názory k správe pani Kapos. Takže mm, poviem o čom si ja myslím. Som rád, že môžeme využiť príležitosti, ktoré predstavuje big data e, v dlhodobom pohľade do budúcna. A to je tá výzva, a no, v podstate tú skutočnou otázku, no, tú skutočnú otázku si musíme položiť, e, ktorá sa týka tých hlavných vecí. Jednotný digitálny trh je hlavná téma. Mnohé pozmenujúce návrhy práve súvisia s touto témou a musíme venovať pozornosť týmto otázkam. Ďakujem. Um, uh, thank you very much. Ďakujem pekne. kolegovia, ktorí zastupujú politické skupiny. A teraz ostatní poslanci. Pani Werner ako prvá dostáva slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja taktiež vítam, že tu hovoríme o našej predstave o takomto hospodárstve, toto v rámci tohto dokumentu. A máme tu veľké šance, ktoré sa súvisia s týmito masovými údajmi. Myslím si, toto je to dobre pokryté a taktiež naše zameranie na malé stredné podniky, to je tiež správne. Ale napriek tej eufórii si myslím, že nesmieme zabúdať na s tým spojené rizika. A to je ochrana osobných údajov, Predovšetkým teraz sú tu práva na zamestnancov, na ochranu svojich údajov. Takže myslím si, že sú to aj údaje, ktoré nie sú nutne osobné, ale často teda súvisia s určitým správaním tých zamestnancov, takže taktiež by sme sa mali poznať túto otázku. No a ešte ďalšie dve dôležité otázky sú tu a to je transparentnosť pôvodu údajov a komu náležia tie údaje a kto a za akých podmienok ich môže využívať. K bodu 13 by som chcela povedať, že si myslíme, že tie ceny za patenty nie sú také vysoké, pretože v ruka v ruke s nimi prídu aj stimuly a investície. Máme tu aj iné podniky, ktoré možno nebudú z Európy, ktoré budú mať zájem na znižení týchto cien. No a ešte na záver chcem povedať ešte, ktorá k tomu narastu zamestnanosti. Tie čísla v odseku 2 e, vidím iba v súvislosti so štúdiou z roku 2013 z Británie. Takže e, je to, to v podstate, stiaľ sa to len na Britániu, alebo je to nejaký iný zdroj? Ďakujem. Thank you very much, madam. Ďakujem pekne, pani de Castillo Bera. Ďakujem za slovo. Ja by som chcela na úvod pogratulovať spravodajkyni, pretože úprimne myslím si, že je to veľmi dobrá práca, ktorú odviedla vo vzťahu teda k tomu, čo ponúkajú má tieto masové údaje. Je to veľmi komplexná, komplexný dokument, ktorý sa zaberá hlavnými výzvami e, z pohľadu aj výskumu, infraštruktúry alebo čo sa týka e, digitálnych e, schopností, ktoré sú potrebné. No ja by som chcela dodať ešte jeden aspekt, alebo jeden rozmer, ktorý podľa mňa je tam implicitný, ale je treba, aby bol explicitnejší. A to je príležitosť, ktorú pre digitál, európske digitálne hospodárstvo toto e, predstavuje, aby sme boli globálne konkurencieschopní taká pridaná hodnota v rámci EÚ a všetky prvky, ktoré s tým súvisia, ako napríklad vytvorenie jednotného digitálneho európskeho trhu, ale ja hovorím skôr teda o pozícii európskeho hospodárstva vo svete, v globálnom meradle. A myslím si, je, teda, že v tejto súvislosti treba zdôrazniť, že je treba sa snažiť prostredstvom verejno-súkromných partnerstiev napríklad snažiť sa e, pracovať a vyvinúť normy v súvislosti s tými svojimi údajmi, big data, ktoré, a to, že, aby nám to umožnilo, aby Európa sa vrátila v podstate na Európe, ktorí sme boli v 90. rokoch globálne, čo sa týka teda mobilov a iných prístrojov. A naďalej teda prebieha výskum a vývoj e, technológie 5G kde európske podniky teda na tom pracujú a myslím si, že hrajú teda prvoradú úlohu v globálnom meradle. Takže tento rozmer medzinárodnej konkurencie alebo globálnej medzinárodnej konkurencieschopnosti v súvislosti s masovými údajmi. Takže vytvoriť e, príslušné normy v globálnom kontexte. A predložím k tomu aj príslušný pozmeňujúci návrh. A ešte raz gratulujem spravodajkyni. Uh, much, Ďakujem veľmi pekne, madam. Pán Zoriňo, ako ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Takisto by som sa chcel poďakovať spravodajkyni a jej spolupracovníkom za vynikajúcu prácu. Je to veľmi relevantná otázka, pretože rieši návrh komisie o jednotnom digitálnom trhu a predstavuje zároveň príležitosť, ktorú máme v Európskej únii zvýšiť našu konkurencieschopnosť na celosvetovej úrovni bez toho, aby sme ustúpili z našich hodnôt to znamená z toho, že naše hospodárstvo sa zameriava na ľudí. Hospodárstvo má tu byť pre ľudí a nie ľudia pre hospodárstvo. A preto musíme zabezpečiť, aby sme mali taký model dát, ktorý bude inter operabilní, aby sme mohli dosiahnuť obrovský pokrok. Ja som bol spravodajcom o interoperability služieb vo verejnom záujme, ale to musíme prek- ísť ďalej za túto úroveň. Musíme zabezpečiť to, aby všetko bolo interoperabilné a zároveň bezpečné. Potrebujeme vytvoriť dobrý základ pre konkurencieschopný digitálny trh a pripraviť malé a stredné podniky a ľudské zdroje na to, aby sa mohli v plnom rozsahu podielať a využívať túto príležitosť. Čiže nie je to len príležitosť pre veľké digitálne firmy. Áno, tie sú veľmi dôležité, ale je dôležité, aby aj malé stredné podniky mali možnosť prispôsobiť sa na vývoj budúcnosti. To sa týka malých stredných podnikov, ale vôbec aj spoluobčanov. Musia mať pocit, že sú súčasťou E, tohto vývoja. Podľa mňa to je revolúcia pozitívna nielen pre Európu, ale pre celý svet. Ďakujem pekne, vážený pán kolega. A na tri ako ďalšia rečníčka. Ďakujem pekne. Budem hovoriť po fínsky. E, chcel by som sa aj ja poďakovať za vynikajúci text a pozitívny prístup k tejto otázke Jedná sa o niečo, čo nám poskytuje obrovskú príležitosť a obrovské možnosti, ak e, zabezpečíme potrebné zábezpeky. E, máme obrovské množstvo údajov, informácií napríklad o klimatických zmenách a keď hovoríme o zlepšení služieb po verejnom záujme, tak môžeme ich zlepšiť práve tým, že mm, budeme digitalizovať poskytovanie e, služieb e, verejnosti. Napríklad podávanie daňových priznaní vo Fínsku. Občania naozaj nemusia nič robiť, e, čo sa týka podávania daňových priznaní. Dostanú formuláre už vopred vyplnené a všetky informácie sú už v tých formulároch. Neviem, ako to však vyzerá v Európe a ako Európa chce prežiť na globálnom trhu. Možno máme ďaleko od veľkého trhu, možno hovoríme iným jazykom ako väčšina veľkých aktérov v tejto oblasti. Čo sa týka budú 15, ten sa mi nepáči. Ďakujem pekne. Pani, pán Maragal ako ďalší. Ďakujem za slovo. Poprvé, ako aj predrečníci, by som chcela pogratulovať spravodajkyni, poďakovať jej za odvedenú prácu. Chcem nadviazať na to, čo povedal pán Sorino, keď som tak prečítal dokumenty vyzerá to tak, že by bolo dobré prepojiť túto diskusiu s diskusiou o ISA 2, o interoperabilite. A myslím si, že toto sú spoje, tieto témy spolu súvisia. Sú tu dve otázky. Máme tu demokratický regulačný kontext a potom je tu teda hospodársky technologický kontext. Ten prvý, demokratický regulačný, to máme dve otázky. Ochrana údajov a taktiež otázky regulácie, právomoci, čo týka prístupu. Potom tu máme dopyt a ponuku na trhu. A čo týka technologického kontextu, tak tam je riziko nerovnosti, že tento program masových údajov by mal podstate kompenzovať tie rozdiely v infraštruktúrach, cloud computing, e, širokopásne pripojenia a tak ďalej. No je treba teda túto fantastickú technológiu kolektívne využívať, je teda vždy sa riadiť aj dopytom, tak je tu možnosť individualizovaného využívania. Tam to musíme obozretne a bezpečne regulovať. No a na záver je tam otázka. To súvisí s tým, čo hovorila kolegyňa Ernst. Demokratická kontrola v tomto procese. Občania musia poznať možnosti a hranice obmedzenia, čo môžu čakať eh, a aké sú rizika v súvislosti s masovými údajmi. Pretože ináč masové údaje budú eh, súvisieť len s veľkými eh, korporáciami, s veľkými podnikmi. A potom big data, eh, nakoniec z nich bude big brother. Takže myslím si, že takto by sme sa na to v Európe mali pozerať. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegovia. Ďakujem vám všetkým za veľmi zaujímavú diskusiu, za všetky vaše pripomienky. A teraz dám priestor komisii. Pán Lionel Sola, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, za udelenie slova. Nie som tu v pozícii mať niečo konkrétne ako pripomienku k veľkým dátam. Môžem vám povedať len to, že ako všetci viete, komisia predstaví svoju stratégiu pre digitálny jednotný trh a big data sú kľúčovou zložkou tejto stratégie, takže uvidíte, bude si môcť prečítať všetky naše názory a aj všetky aktivity v rámci tretieho piliera budete mať takisto možnosť o tom do detailov diskutovať s podpredsedom komisie pánom Ansipom dnes popoludní, takže to je všetko z mojej strany zatiaľ. Ďakujem. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne. To bolo naozaj ste nám nepovedali nič nové. Mm, mm, v podstate Ehm, Dúfam, že ten návrh bude komplexný a úplný. Ďakujem pekne a teraz požiadam pani Kapl, aby poprosím vás, aby ste zhrnuli túto diskusiu, ak sa vám to podarí. Ďakujem, pán predseda. Áno, takže to, čo povedala komisia, to bolo vhodné. Dnes sa budeme eh, hovoriť s pánom komisárom Ansipom, on príde za nami do výboru, budeme hovoriť o tomto digitálnom trhu, takže to všetko spolu súvisí. Chcela by som hovoriť o žiadosti kolegyne Werner. Um, ehm, netýka, tedy útaje sa netýkajú len Veľkej Británie, ale dostali sme ho do Európskej komisie, pani Werner. A tie veľké údaje, masové údaje sú v podstate hlavným aj bodom v návrhu komisie, ktorý bude dnes prezentovaný. A my sme považovali za dôležité sa zaoberať konkrétne touto témou. Samozrejme, e, veľa vecí sme mohli predímať, ktoré tu dnes komisia po obede potom predstaví. Čo týka bodu 5. Niektorí teda o tom už hovorili, tu máme tému ochrana údajov a bezpečnosť údajov, to je veľmi centrálna téma, dôležitá, ktorú sme sa venovali len okrajovo, pretože si myslíme, že je to téma, ktorá potrebuje nejaké širšie rozhodnutie a ten rámec, ktorý sme si my stanovili eh, v rámci výboru ITRE, tak ten my sme prekročili. Samozrejme, v centre nášho konania nestojí priemysel, ale stojí tam človek. Takže tu máme tému ochrana údajov, bezpečnosť údajov, no a samozrejme v súvislosti s masovými údajmi potom prebieha veľa rôznych diskusí a ja o tom taktiež budem diskutovať s tenými spravodajcami a pokúsime sa e, bod 5 vypracovať trochu ináč, trochu lepšie, tak aby sme potom mohli dospieť ku do rozhodnutiu. Ďalej, Teší ma naša spolupráca, teším sa na ďalšiu spoluprácu v tých týždňoch. Ja som počula dnes eh, aj od tených spravodajcov, aj od ostatných kolegov veľa relevantných pripomienok, ktoré tam rada zapracujem. Eh, potom, by tu, potom bola lehota na pozmeňujúcu návrhu bola predlžená, to nie je 12. maja, ale o pár dní neskôr, takže budeme mať príležitosť aj dosť času to ešte rozpracovať, pretože ja som na to mala málo miesta, malo to byť, mala to byť správa na 5 strán, ale to je veľmi málo miesta na takú dôležitú tému. Takže e, my budeme v júni o tom hlasovať vo výbore ITRE a potom v septembri to pôjde na plenárku a ešte dnes po tom, čo nám tu predniesie svoju prezentáciu komisár Ansip, tak sa dozvieme ďalšie e, dôležité informácie a teším sa na ďalšiu spoluprácu s kolegami. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Kapel. Ďakujem, Barbara, za vyjadrenie a aj za zhrnutie tejto diskusie. Ešte raz vám pripomínam, že pripravíme ústnu otázku a návrh uznesenia. Bol to rozhodnutie koordinátorov nášho výboru, aby sme zohľadnili tieto veci. Je to veľmi dôležitá téma a myslím si, že to je dobrá reakcia výboru ITRE v rámci prípravných prác na Európskej komisii. Ako ste povedali, pani Kapo, eh, termín pozmenujúcich návrhov k ústnej otázke k návrhu uznesenia je 12. máj 2015. Hlasovanie vo výboru ITRE bude pravdepodobne 16. júna 2015 a na plenárnej schôdzi pravdepodobne v septembri po letnej prestávke. Po dovolenke znie to síce veľmi honosne. Dobre, ale poďme na ďalší bod. Misia výboru ITRE do BEREK je to orgán európskych regulačných orgánov pre elektronickú komunikáciu. Veľmi dôležitý celoeurópsky eh, regulačný orgán. Niečo v tomto duchu Európske regulačné orgány pre elektronickú komunikáciu, v skratke BEREK. Úrad BEREK je agentúra, ktorá spadá pod kompetenciu ITRE, to znamená Raz za dva roky hodnotíme ich prácu a hodnotíme dôležité veci v oblasti telekomunikácií. Je v to našej plnej kompetencii telekomunikačný sektor. Stretli sme sa s predsedom Berek, pracovníkmi a s lotišským výborom e, pre telekomunikácie, keďže lotišské predsedníctvo Mm, predpokladáme 15 minút na túto diskusiu a naša delegácia ITRE, tam je kolega Gunnar Heckmark z EPP, kolegyňa Konstanz Krell z SAD a Michel Raimon zo zelených, od zelených. Môžem vás poprosiť, kolegovia, aby ste sa vyjadrili Kristianin Karič tam takisto bola ako zástupca lotišského predsedníctva. Samozrejme, prepačte, zabudal som vás spomenúť. A kolega Gunnar Herkmark, ak vás môžem požiadať, aby ste nás poinformovali. Ďakujem pekne, pán predseda. Povedali ste, aby sme povedali niečo, takže poviem niečo. Na úvod by som chcel zdôrazniť, ako ste povedali, že Berek spada do kompetencie výboru ITRE a myslím si, že stojí za to spomenúť, že Pani Del Castillo bola kľúčov, kľúčovú úlohu pri e, vytváraní tohto orgánu pred niekoľkými rokmi a teraz, aspoň pre mňa, to bola prvá služobná cesta do Bereku. E, doplním k tomu ešte ďalšiu vec, osobnú. Poprvýkrát som navštívil Rigu a musel som prejsť e, cez v podstate kontrolu e, hraničnú poprvýkrát tomu tak nebolo, že som nemusel ísť touto kontrolou. Bolo to skôr naopak, navštívili sme krajinu a hlavné mesto, jedno z hlavných miest Európskej únie, ktorá, kde, ktoré má agentúru Európskej únie, čiže naozaj je to fantastický, vynikajúci posun histórie a môžem vás uistiť, že som sa cítil tentokrát oveľa lepšie, keď som prichádzal do Rigi, ako keď som tam šiel prvýkrát a bol som kontrolovaný tajnou službou. Je to nádherné európske mesto. Ako ste uviedli, stretli sme sa s viacerými predstaviteľmi kancelárie Berek, s predsedom na rok 2015 profesor Vatima Baros, predsedom Bereku na rok 2015, ten bude predsedom budúci rok, doktor Wilhelm Alschweiler a Berek Laslo Inačim, ktorý bol asi akýmsi administratívnym správcom Bereku. Takisto sme sa tam stretli s lotišskými poslancami E, ktorých viedol Edva Smiltansen. Diskutovali sme predovšetkým o práci a fungovaní Bereku a Berek ne, nemá právnu subjektivitu, ale Berek úrad áno. Je tam vysoká fluktuácia zamestnancov. Myslím si, že to je niečo, čo stojí za ďalšie preskúmanie. Možno niekedy inokedy nie teraz, ale hovorili sme o skúsenostiach a vedomostiach, ktoré môžeme získať. Hovorili sme o otázke roamingu, tam bol jasný signál zo strany Berek, že je ťažké zbaviť sa roamingových nákladov, ako náhle e, operátori majú náklady, ktoré vznikajú v súvislosti s roamingom. A Diskusie sa zameriavali predovšetkým na to, ako vyriešiť túto otázku. Je to súčasť diskusí na trialógu, ktorú, ktorých sa zúčastňuje pani Delkasty, ako aj ostatní z tohto výboru. Ale v podstate Berek sa jasne vyjadrujú v tom zmysle, že je potrebné niekde pokryť náklady, ktoré prevádzkovateľia majú jednoducho nedá sa nejak zázračne ich zbaviť a treba hľadať riešenie. Takisto sme diskutovali o neutralite siete. Berek má viac problémov vysvetliť e, jednotný názor, pretože, alebo pred, predstaviť jednotný názor, pretože európske regulačné orgány majú rozdielne názory na túto tému a z toho som sa videl takú hlavnú myšlienku, ktorou je to, že Berek nemá rovnakú štruktúru ako sme si to pôvodne želali v parlamente na našom výbore štruktúru, ktorá by vychádzala z jednotlivých národných regulačných orgánov. Ja osobne si o tom myslím, že pani Krel a pani Karinš to vnímajú skôr, ako by to bola akási rada národných regulačných orgánov a do určitej miery ja som to vyjadril takto a predstavil, eh, že oni skôr obhajujú záujmy národných eh, operátov a nie spoločný záujem. Ťažko povedať, čo je spoločný záujem. Máme na to rozdielne názory, čo je spoločný záujem, ale eh, východiskom, štrukturálnym východiskom je to, že každý si chráni to svoje územie. Na tom nie je nič zlé, ale musíme zabezpečiť aj taký nejaký širší pohľad, širšiu perspektívu. A to bola vec, o ktorej sme hodne diskutovali. Bolo to viditeľné. Mnohé informácie, ktoré sme dostali od vysoko vážených predstaviteľov národných regulačných orgánov a Bereku bolo práve to, že všetky problémy sa dajú pomerne dobre vyriešiť v rámci národných regulačných rozhodnutí a ja nie som nejaký obrovský federalista, ale vnímam určité veci, ktoré by sme mohli použiť e, na vytvorenie spoločného názoru, napríklad čo sa týka použitia spektra, toho, ako zabezpečiť európsku neutralitu siete. A ja hovorím o tom aj preto, že dôležitou súčasť, dôležitá súčasť hodnotenia Bereku sa netýka len toho, na čom sa všetci zhodneme, že odvádzajú dobrú prácu v rámci okolností a podmienok, ktoré majú. Ale možno by bolo dobré, aby sme sa zamysleli na tomto výbore na ďalším vývojom celej štruktúry, pretože ja osobne som dosť, celkom presvedčený o tom, že musíme mať na európskej úrovni silnejší hybný moment v snahe odstraňovať prekážok, pretože naozaj máme veľmi rozdrobený trh 28. Opäť, keď som o tom hovoril s kolegami, s zastupcami Bereku, nevedeli sme sa na tom dohodnúť, alebo oni sa nevedeli dohodnúť, pretože oni mali pocit, že tá spolupráca celkom dobre funguje a do určitej miery tých úlohou spraviť túto analýzu a e, takú perspektívu a našou úlohou je mať zase inú perspektívu a snažiť sa veci pohnúť určitým smerom. Diskusie boli veľmi dobré, slúbili, že vyhodnotia, čo sa udialo aj v prípade miestných mm, problémov Viete, že by sme mali dať príležitosť ľuďom cestujúcim po Európe spoliehať sa na miestne siete a nie len na ich domácich prevádzkovateľov, čo by v významnej miere znížilo náklady a pre nás je veľmi dôležité žiadať, aby naozaj tieto časti legislatívy presadzovali v praxu. Takisto budú robiť štúdie o tom, čo sa mení v oblasti sektoru telekomunikácií do roku 2020. Takže celkové sa dá povedať, že mm, máme dobrú predstavu o tom, čo robí kancelária Bereg, aj čo robí Bereg ako taký a podľa mňa je dôležité sa viac zamerať do budúcna a mať taký celoeurópsky pohľad na budúcu štruktúru. Ďakujem pekne. Ďakujem za vaše pripomienky, kolega, a taktiež za ten popis nádherného európskeho mesta Rigi. A ďalej bude hovoriť pani Konstanc Kral. Ďakujem. Pán predseda, ja by som to rač, rada ešte trochu doplnila, pretože skutočne bola som teda poprvýkrát v Bereku a Berek Office a Berek to sú dve rôzne veci, ako som zistila a súhlasím s kolegom Berek ako zastupca, teda predstaviteľ národných regulačných orgánov. Oni implementujú našu legislatívu, ktorú tu odsúhlasíme. Na tom veľmi tvrdo pracujú a, a im to prináša úspech a výsledky, ale my by sme sa mali sústreďovať na Berek Offers, to je naša vlastná agentúra. To nie je len najmladšia, ale aj najmenšia európska agentúra. A keď ja sa tak pozerám, či sa zaoberajú, podporujú Berek, ale mali by podporovať aj prácu Európskeho parlamentu, a v podstate hneď po založení a, všet, a tom prvom otvorení Berek Office prišlo šetrenie a rovno museli e, v podstate skresať personál, tak to im určite nepomohlo. A tá diskusia, ktorú sme teraz e, viedli, digitálna oblasť, tam musí pracovať oveľa viac ľudí. Potrebujeme aj fundované informácie a Berek Office je v podstate ideálnou agentúrou, ktorá nás pri tomto môže podporovať, aby sme teda lepšie mohli pracovať s konkrétnymi poznatkami. A, a čo sa týka rokovania o rozpočte na budúci rok, ja sa pokúsim, alebo mali by sme sa pokúsiť dať Beroku k dispozícii viac peňazí, ale aj v rámci nášho výboru by sme mali rozvinúť e, stratégiu ohľadom toho, ako lepšie vyžiť informácie, ktoré dostávame o, od Berek. Takže myslím si, že tu bude so mnou e, súhlasiť kolega Heugmar, tak ako som ja súhlasila s ním. Ďakujem. Ďakujeme, milá kolegyňa. A tretím členom našej delegácie je kolega Kristian Škarinč, ktorý taktiež zastupoval náš výbor a zároveň lotišské predsedníctvo. E, ďakujem, to bola moja druhá návšteva Berek Office za náš výbor ITRE a vždy sa to človek dozvie niečo nové. Môžem podporiť všetko to, čo povedali dvaja predrečníci. V Berek a Berek Office, to sú dve rôzne veci. BEREK. To je, keď sa v podstate stretnú národné regulačné orgány, majú teda Berek, no a tá Berek Office, to je v podstate podpora, to je v Rige, je to veľmi malé zariadenie, tam asi iba 15 ľudí, je to v podstate najmenšia agentúra v EÚ a majú tam veľkú fluktuáciu ľudí. Minulý rok e, tam E, zvolili nového riaditeľa alebo nejakého vedúceho oddelenia, alebo neviem, nepamätám si presne, ale v Lotyšsku majú ten problém s tým, že aby si udržali personál. Oni niekoho naverbujú, zoženú si niekoho z inej časti z Európy a oni tam v podstate tí ľudia prídu a vidia, že ten faktor, ten koeficient platový je 0,75 porovnaní teraz so zvyškom Európy. A potom tí ľudia odídu. No a tým pádom my na to doplácame, pretože Berek Office nedostáva dostatok dobrého e, európskeho personálu. No a tým, že tam veľká fluktuácia a nie ich dosť, tak teda sa potýkajú s problémami. A Deje sa to tak u nás, e, ale určite aj v iných krajinách, už čo hovoríte akokoľvek, tých nových, finančne znevýhodnených alebo chudobnejších európskych krajinách, hovoríte tomu ako chcete. Takže to je problém. Potrebujeme, aby sa tam zohľadnil ten európsky rozmer a nie len teda ten aspekt toho jednotlivého členského štátu. To je toto dôležité. Čo môžeme urobiť, aby sme ich podporili, aby boli silnejší, aby oni mohli lepšie pracovať a v podstate pracovať pre nás. Ďakujem. Takže myslím si, že vyplnili z vašej diskusie určité závery aj z vašej správy. No a ďalším rečníkom našej diskusie, to je taký osobitný prípad, bude Paul Rubik. Má narodeniny náš kolega, Áno, zatleskajme. A viete, kolegovia, ja viem úplne presne, koľko má rokov, alebo aký je starý, alebo aký je mladý, možno lepšie povedané, predovšetkým v porovnaní s tým, aký starý som ja. Takže gratulujem všetko najlepšie, Pol. A máš slovo a môžeš hovoriť, ako dlho len chceš. Ďakujem pekne. Áno, najkrajší darček že môžem hovoriť, koľko chcem, ale nebojte. Tá téma Berek je pre nás veľmi dôležitá. My sme teraz sa včera stretli a mali sme schôdzu, no a taktiež sme mali schôdzu z SA. A SA a Berek, to sú pre nás obe v podstate oblasti, ktorých sa musíme veľmi zasadiť. Je tam aj informačné komunikačné technológie, a energiu. A to sú súvisiace oblasti, ktoré vzájomne od seba sú závislé a obe sú pod tlakom, potrebujú viac personálu, taktiež aj e, Berek Office, aj S a tam taktiež by sme mali prijať viac ľudí, mali sme si to premyslieť, možno by sme tie oblasti mohli nejakým spôsobom zlúčiť a odsúhlasiť tam nejaký e, obsiahlejší kolektív, viac personálu. No a je tam o to, že, je treb, že Európa musí pripraviť v podstate aj tú otázku eh, eh, udelovania frekvencie. A myslím si, že toto je veľmi dôležité a preto v rámci nášho výboru si musíme musíme eh, rozmyslieť, či by zlučenie tých dvoch agentúr nebolo dobré, pretože sme videli, že v prípade roamingu je tam ešte veľká miera protekcionizmu. Momentálne sa to rieši samé v podstate na trhu no a vidíte, že napríklad Belgicko a Luxembursko dobrovoľne odstránili roamingové poplatky. To je skvelý signál. No a inde zase je ten jednotný eh, domáci tarif. Teraz príde Google ktorý má zase svoj vlastný nástroj a rokuje asi so 100 rôznymi telekomami. Takže myslím si, že ten roamingový poplatok bude čoskoro uh, už úplne odstránený a myslím si, že to je dobrý signál, dobrá správa, že v podstate trh si to vyrieši sám rýchlejšie, než to vyriešila legislatíva. To bol dobrý darček na rodine, nám ďakujem. Ďakujem, kolega, ďakujem vám za tvoje pripomienky. Všetkým vám ďakujem, že ste boli v Rige na tej špeciálnej misii za výbor ITRE. A teraz prechádzame k ďalšiemu bodu nášho programu. Je to bod 7. Rozvoj udržateľného európskeho priemyslu základných kovov. Kolega Eduard Marton je spravodajcom. A kolega prepravil pracovný dokument ohľadom obsahu toho budúceho návrhu správy a máme na to 45 minút na túto diskusiu a začne kolega Martin, ktorý nám predstaví svoje názory ohľadom návrhu komisie. Takže 5 minút a potom koordinátory na 3 minúty a ďalší rečníci maximálne 2 minúty. Takže kolega Marta, môžete. Merci, monsieur le président. Je... Ďakujem pekne. Ďakujem. Uh, Myslím so, že v podstate môžu všetci hovoriť, koľko chcú, ale budem hovoriť 5 minút, tak ako uh, ste požiadali. Na úvod by som chcel poďakovať uh, E, alebo privítať tu zástupcov pracovníkov z Talianska, ktorí prišli a počúvajú našu diskusiu, takže by som ich chcel privítať e, v našom mene, privítať všetkých. Správne ste povedali, že sa nejedná o správu, ale o príbežný dokument, ktorý v podstate má e, vyvolať diskusiu, aspoň maximálne možné mi je vyvolať diskusiu na to, aby sme dopracovali dokonca správu, Takže v každom prípade očakávam vaše pripomienky a vaše názory. Poviem vám to zásadné, pretože poviem vám, akú metódu pracovnú sme použili. V podstate sme sa chceli porozprávať s tými aktérmi, ktorí e, vyrábajú alebo spracúvajú základné kovy. Boli sme v rôznych fabrikách, v rôznych štátoch a stali sme, snažili sme sa s nami vymeniť si názory, viesť diskusiu a hovoriť nielen o rozdielných názoroch, ale o spoločných názoroch. Tých spoločných názorov je dosť. Takže na úvod musím povedať, že to je sektor, ktorý je pre Európu strategický. Musím zároveň povedať, že je tu naozaj veľký problém eh, ohľadom ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Sú tu obavy ohľadom kompetentnosti, znalosti a e, odovzdávania týchto poznatkov. Európska politika pre všetkým v oblasti zniženia CO2 a e, e, ceny za energie, to je téma, ktorá sa stále vracala do diskusie. A takisto je tu aj E, rozmer v zmysle toho, čo pre Európsku úniu, ktoré sú tie hlavné trhy. A k tomu sa ešte vrátim. Takisto sme museli konštatovať aj to, že na úrovni tých základných e, kovov e, sú to železné, neželezné kovy, zliatiny a podobne. E, dnes si musíme uvedomiť, že Európa má deficit, čo sa týka viacerých základných kovov. Pre všetkým je tu deficit e, jednak eh, metalurgickom prísle a potom aj deficit sekundárnych surovín sú to priemyselné odvetvia, ktoré vo, veľkom, vo veľkej miere vytvárajú CO2 a majú vysokú energetickú náročnosť, avšak je tu aj prvok konkurencie, ktorý stavia na cene, pretože jednoducho nerozlišujete medzi tonou e, ocele a tonou ocele. Jediným rozdielom je cena. E, a čo znamená, musíme sa zamyslieť nad tým, ako môžeme lepšie zhodnotiť európsky priemysel. Ako som povedal, tento priemysel je priemyslom, ktorý si vyžaduje vysoko kvalifikovanú pracovnú silu a počas krízy, ktorú e, zažívame, e, sme v podstate znížili vo veľkej miere, prišlo e, 60 tisíc pracovných miest minimálne a e, niektorí v podstate museli uzatvoriť eh, výrobu a povedali nám, dobre, ak máme obnoviť výrobu, tak teoreticky kapacity tu sú. A veľká väčšina z nich súhlasí s tým, že je to takmer nemožné, pretože jednoducho stratili kvalifikovanú pracovnú silu. Čiže sú tu krajiny, ktoré majú túto stratégiu, majú kapacitu eh, uchovať eh, kvalifikáciu E, pracovníkov v danej situácii. Napríklad Nemecko to ďalej rozvíja učňovský systém a zabezpečuje prenos e, zručnosti a schopnosti. A je potrebné niečo v tejto veci robiť aj na európskej úrovni podľa nás. Chcem všetko k tomu povedať len toľko, že momentálne musíme konštatovať, mm, že rozhodujúcim faktorom prilákania investorov by E, nebola ani tak e, cena pracovnej sily, ale všetci nám tvrdia, že tu sú dva základné prvky. Je tu politika ochrany životného prostredia a predovšetkým ceny energií. To sú tie základné aspekty. Takže ceny energií a politika ochrany životného prostredia. Aj tu sa všetci shodneme na tom, že e, tento priemysel je veľmi znečisťujúci, nielen CO2, sú tu aj ďalšie emisie dioxínov a podobne. A aj keď mám málo času, dve sekundy by som chcel, alebo dve minútky, e, v podstate povedať, e, boli sme na štyroch miestach, boli sme v jednej fabrike, ktorá je najväčším výrobcom ocele v Európe, ale je tu dosť dramatická situácia, čo sa týka obyvateľstva ktoré chce zachovať zamestnanosť cez investície práve do tejto fabriky, tak aby dodržiavala environmentálne e, požiadavky, pretože hlavný e, akcionár jednoducho, e, je to spoločnosť Riva, nesplnil žiadne ekologické požiadavky. Potom je tu ďalšia časť obyvateľstva, ktorá chce, aby sa táto fabrika zatvorila pretože e, je príčinou viacerých e, závažných ochorení aj úmrtí. Takže sociálna spoločenská akceptabilita, e, v podstate je to priemysel, ktorý mm, predstavuje Ehm, množstvo pracovných príležitostí, ale nemôžeme zachovať pracovné príležitosti na úkor ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Keďže mám málo času, tak sa zamerám na to hlavné. E, také viaceré strategické smerovania sme identifikovali, aby sme mohli zabezpečiť e, našu konkurencieschopnosť na svetovej scéne, pretože konkurentami sú pre všetkým konkurenti z Číny a Európa nemôže jednoducho ďalej obmedzovať európsky priemysel a zároveň chceť aby konkuroval eh, priemyslu mimo Európy, nehovorím iba o oceli, ale aj o hliníku a podobne. Eh, čiže eh, nejde tu o zdanenie, ale hovoríme o tom, že v podstate všetci by mali byť na rovnaké úrovni. Európsky priemysel dnes, ak chce vyrábať viac, ako mu umožňujú kvóty ochrany CO2, tak musí zaplatiť. A to isté by sme mali nanútiť aj konkurentom, ktorí sú mimo Európskej únie. Pán predseda, ak mi zobrete slovo, tak nepoviem to podstatné. Ja sa ospravedlňujem, ale predsa len si to, je to zásadná téma a vyžaduje si viac času. Tí predajcovia z Číny, ktoré nezodpovedajú našim environmentálnym normám, ktoré jednoducho by sme ich museli donútiť e, e, podielať sa na trhu CO2, aby museli zaplatiť, pretože e, sú tu európske podniky, ktoré menej znečistujú, dodržujú tieto veci, takže nebola by to daň, ktorá by šla e, do vrecka štátu, alebo by to peniaze, ktoré by šli priamo do priemyslu a ktoré by umožnili zabezpečiť investície, pretože carbon leakage je realitou, ktorá bude ešte reálnejšou, ak nedáme priemyslu pod, možnosti patrične investovať a tu naozaj už v tomto okamihu začína ten carbon leakage, to znamená presun ško- e, znečistujúcich podnikov do zahraničia. Nekončíte a potom na záver budete môcť, na záver našej diskusie budete môcť povedať všetko, čo chcete. Takže vás poprosím, aby ste zo pár minút počkali. Už ste hovorili 8 minút, predsa len je to trošku viac ako dosť. Pán Saliny v mene PP Tieňový spravodajca. Hm, ďakujem. Ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za tento prvý návrh, eh, ktorý nám poslal, eh, ktorý vidí ako prvý prvok toto eh, strategické hľadisko budúcnosti ocelárského priemyslu. Hovoríme teraz o strategii, o európskom rozvoji a nielen v tom, že digitálnu e, agendu dáme do stredobodu a nesmieme zabudnúť na to, že v strategických sektoroch e, e, sú aj tzv. Mm, podporované odvetvia a ocelárstvo je treba vnímať ako podporované odvetvie, pretože je to dôležité pre celý priemyselný model aj našu hospodárskú kultúru. Ide tu o vzťahy medzi vlastníctvom a prácou a ide o to, kde tento vzťah e, je podstatný bez ohľadu na to, či ide o malé alebo veľké podniky. A tento, s týmto prístupom súhlasím. Spravdajca, ako už bolo povedané, sa zamral na náklady na energiu. A tam ide o to, aby sme prekonali e, systém obchodovania s emisnými kvotami. Ja nie som e, je ich veľký podporca. Včera bol na túto tému trialog a to by mohla byť možnosť, aby e, sme tieto odvetvia nezabili kvôli obchodovaniu s emisnými kvotami. Myslím si, že treba tieto prekonať. A v tomto výbore, ako sa ukázalo, európske inštitúcie niekedy e, správne presadzujú do popredia životné prostredie, ale nehovoria dostatočne o otázka, ktoré sú dôležité a to, že priemysel musí byť prítomný a to tiež bude mať e, dopad na zamestnanosť a ja e, teda vám želám e, ďalej veľa úspechov s týmto dôležitým uznesením. Tošenovský. Ďalší rečník je pán Tošenovský. Nech sa páči, mene ECR. Ďakujem, pane predsedo, za Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ja sa chcem poďakovať za ten prvý popisný materiál, ktorý sa snaží popísať e, tú zložitú situáciu, ktorá je v spracovateľskom priemysle kovov, tak ako to zažíva celá Európa. Pokiaľ si pamätám, je to jeden z malých materiálov, ktoré sa týmto zaberá e, tu v našom výbore za posledné dva doby. Ja si netrúfam povedať, koľko sme mali materiálov a diskusí o spracovateľstve a oceliarskom e, priemysle ako takom. Myslím, že to je veľmi uh, dôležité. A treba tomu venovať pozornosť, pretože od spracovania koho sa odvíja veľa ďalších vecí. len zamestnanosť je dôležitá, ale o to sa odvíja aj rozvoj ďalších odborov, ako napríklad e, automobilový priemysel, stavebníctvo, Nezabúdajme na to, že bez oceli e, by sa veľa staveb asi nedalo zrealizovať. Veľa vecí by malo problémy. Myslím si, že je vecou veľké diskusie, či sa pustiť do ochrany nášho spracovateľského priemyslu systémom colných e, opatrení, alebo ako spravodajca navrhuje využiť tie rozdiely z hľadiska nákladov na znečistenie životného prostredie. Myslím, že by to bolo zložité administratívne zvládnuť. Ako kolega z PP nepatrím k priaznicom ETS a myslím si, že práve v európskom ocelárskom priemysle sa ukazuje e, tá slabina emisných kvót, e, ktoré veľa vecí neriešia, skôr komplikujú a prinášajú veľký problém. Z hľadiska spracovateľského priemyslu je jednou z malých ciest investície, inovácie a technologické riešenia. Vôbec sa neviem predstaviť, že by v Európe pod tlakmi došlo ešte k väčšiemu zníženiu výroby ocele a kovov a nielen z vodou udržania pracovných miest, ale to, ako toto odvetvie bude chýbať v iných odvetviach. Rovnako veľmi súhlasím s tým, že veľký problém tohoto odvetvia sú vysoké vstupné náklady, ktoré znižujú konkurenceschopnosť. Môžeme to porovnať s Amerikou, nemusíme chodiť až do Číny. Teším sa na ďalšiu diskusiu k tomuto veľmi dôležitému materiálu a myslím, že by sme vo výbore, ktorý e, je pre priemysel energetikov, by sme mali mať túto tému možno častejšie na stole z dôvodu budúcnosti ekonomickej prosperity Európy. Ďakujem pánu za vypovieť. Ďakujem za vaše vystúpenie. Kolega Petersen, podpredseda mene Alde. Ďakujem, pán predseda naša spravodajkyňa Angelika Linár dnes nemohla prísť, takže dovolte mi povedať v jej mene, že súhlasím so spravodajcom, že najväčšie výzvy pre európske ocelárstvo je nízky dopyt, hlavne pre ocel aj vysoké ceny energie. Tento sektor potrebuje naliehavú potrebu restrukturalizácie, ktorá ide k väčšej investíciu inovácií, aby eh, bola konkurenčná na globálnej úrovni, aby sa prispôsobila zelenej ekonomike. Preto Európa potrebuje ďaleko siahlu investičnú politiku s cieľom konkurenčnejších cien a e, inovačných produktov. A musíme zabezpečiť, že energetika a mm, efektívnosť e, v nakladaní strojov bude hnacou silou v tomto sektore. Tiež sa musíme zasadiť do kontextu v diskusii o energetickej únii. Musíme zabezpečiť, že vytvoríme spoločný vnútorný trh s energiou, ktorý bude viesť k zlepšeniu európskej eh, oceliarskej priemyselnej základne a medzinárodne konkurenčné ceny energie a eh, istota dodávky sú základom pre konkurencieschopnosť e, oceliarstva. Okrem toho, e, oceliarstvo je konkurencieschopné na globálnej úrovni a preto treba zabezpečiť rovnaké podmienky v globálnom meritku. Hlavné výzvy sú tam e, nekalé obchodné praktiky, ako napríklad dumping, a toto treba riešiť komplexnou obchodnou stratégiou, vrátane um, rôznych uh, nástrojov a celkovo legislatíva EÚ musí byť účinná a efektívna, aby sa dosiahli tieto ciele a vhodné fungovanie e, vnútorného trhu musí byť zabezpečené. Ďakujem za e, spravdajcovi a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Thank you very much. Ďakujem pekne za e, vaše pripojenke. Ďalší rečník meneguje kolega Silikotis. tak si, E, Ďakujem, pán predseda. Chcel by som povedať, že nemá spravodajkynia GUE žiaľ nemohla dnes prísť na zasadnutie a ja by som rád hovoril na miesto nej. Chcem e, sa poďakovať spravdajcovi pánu Martinovi za jeho veľmi e, dôležitý a zaujímavý text, ktorý predložil a on predložil politické priority a hospodárstvo je dôležitý hospodársky sektor a e, my sa e, zúčastníme na e, týchto úvahách a súhlasíme s tými úvahami spravdajcu, čo sa týka zdravia, bezpečnosti pri práci aj verejného zdravia. A otázka je, ako môžeme zabezpečiť, že európske hospodárstvo bude zachované pretože v tejto oblasti dokonca ešte môžu byť e, získané ďalšie pracovné miesta. E, my sa domňame, že e, európsky hospodársky priemysel musí byť zameraný na dopyt a potreby európskeho hospodárstva. A myslím, že sa tu netreba zamerávať na niektoré geografické regióny, ale treba prijať konkrétne opatrenia, aby sme zabezpečili e, vyvážený vývoj tohto sektora v celej EÚ. Pritom je dôležité, aby sme um, určili pravidlá pre hospodárskú súťaž, pretože v praxi sa ukazuje, že žiaľ hospodárska súťaž slúži len na prospech monopolom a veľkým podnikom. Európsky fond strategických investícií by mal byť do toho zapojený ale myslím, že nemôže prispieť k tomu, aby zriadil a ustanovil potrebnú priemyselnú základňu. Aj tam by to vedlo k e, konfliktu zaujímav. A e, podporujeme e, filozofiu, že treba nahradiť vzniknuté náklady výroby, napríklad emisie CO2, aj v prípade kovov, ktoré sa dovážajú do EÚ. Aj naše kovy a naša vlastná produkcia musí uh, splňať uh, určené normy. A dôležité je, aby uh, sa výroba kovov uh, riadila dopytom a potrebou v hospodárstve a tiež uh, musíme zabezpečiť, aby tým neutrpila kvalita života občanov. Ďakujem kolegovia v mene EFDD, kolega Borelli, tiež koordinátor, zastupujúci, nie, spravodajca. Grazie, presidente. Sarò brevissimo. Ďakujem, pán predseda, budem stručný. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za pracovný dokument, ktorý sme dostali Myslím, že jeden pozitívny e, vývoj je, že sa tento dokument odvoláva na vnútorný trh v tomto odvetvi. To je jeden z našich hlavných e, obav, keď sa snažíme hľadať nové okolnosti a príklady, kde priemysel zákonníkov môže prosperovať a prekvitať v Európe, musíme E, si uvedomiť tie e, nerovnosti, ktoré spôsobujú rôzne daňové politiky a rôzne náklady na energiu e, v zábetov. Ináč tie štáty, ktoré sú postihnuté najviac krízou, budú mať celé väčšie problémy a tá medzera sa nebude zužovať, ale rozširovať. A táto téma bola správne vystihnutá v správe. Ďalšia kľúčová oblasť je prispôsobovanie sa bez ohľadu na to, odkiaľ dovážame, musíme trvať na tom, aby boli udržané štandardy emisí CO2, ktoré musia dodržiavať aj výrobcovia EÚ. To bude viesť k rovnakým podmienkám a spravodlivejšej e, súťaži medzi výrobcami aj výrobcami zahraničí. That, that was, uh... Ďakujem, kolega. To bolo v mene politických skupín a teraz ďalší rečníci pani de Casiovera. Ďakujem pán predseda, ja chcem na začiatok sa poďakovať eh, Eduardovi Martinovi, pretože predložil uh, veľmi eh, sebaistý a úplný um, pracovný dokument a prebral všetky aspekty, ktoré postihujú uh, oceliarský priemysel a priemysel kovov, aj hlinikársky a všetko posilnenie priemyslu v Európe má podľa mňa dve základné predpoklady. Jeden je predpoklad technologického rozvoja, ktorý v súčasnosti e, predstavuje digitálny rozvoj, ktorý postihuje automobilový priemysel a ďalšie. A ďalší e, prvok je rozvoj surovín a základných e, vstupov, ktoré tieto odvetvia potrebujú pre rozvoj. A preto tieto dva faktory musia ísť ruka v ruke. A tiež musím e, naznačiť základné problémy. Jedna je e, tie, ktoré vyplývajú z nákladov na energiu, ktoré sú viazané na náklady emisných kvót a po druhé problémy spôsobené vonkajšou konkurenciou, e, ktorú má európsky priemysel v týchto sektoroch a chcem navrhnúť debatu o tejto možnosti e, úprav na hranici pri devoze, čo je síce zložité, ale je to zaujímavé. A nakoniec ďalší prvok, o ktorom sa nikdy nehovorí, je konkurencia vnútri EÚ. Podmienky pre hospodárskú súťaž vnútri EÚ. Tieto sú tiež e, podstatné. Pozeráme sa do zahraničia, ale vnútri e, nastáva súbor prekážok, e, ktorým sa nevenujeme. Takže budeme o tom diskutovať oveľa podrobnejšie. Thank you very much, madam, for your remarks. And... Ďakujem pekne za pripomienky. A teraz za zelených, takisto tieňový spravodajca. Práve prišiel kolega Žado. Ďakujem pekne, pán predseda. Prepačte, že som prišiel trošku neskoro, bol som na inom výbore, ale e, naozaj zblízka sledujem prácu spravodajcu a tu by som chcel zdôrazniť naozaj jeho neuveriteľnú angažovanosť v tejto problematike. Myslím, že je dôležité to zdôrazniť, že je naozaj veľmi angažovaný. Ja som sa takisto zúčastnil služobných ciest, ktoré organizoval pán spravodajca a bolo to veľmi zaujímavé E, všetky tie aspekty tejto problematiky sme mohli konfrontovať analýzy, ktoré robíme na úrovni Európskej únie, na úrovni Európskeho parlamentu priamo s aktérmi v danom sektore, či už sú to predstavitelia priemyslu, alebo zamestnanci, alebo združenia. Myslím si, že to je veľmi dôležité. A e, počas predchádzajúceho volebného obdobia si určite spomínate, pán predseda, že téma ocerialstva už zaznela, ale e, Myslím si, že tu je veľmi dôležitá tá základná práca, aby sme potenciálne mohli opodstatniť návrhy, ktoré by tento výbor eventuálne neskôr, či už e, samotný výbor a potom následne Európsky parlament mohli predložiť. Takže podporujem dva silné aspekty správy. Poprvé otázka hraníc je to téma, ktorá je tvrdá, ťažká na úrovni Európskej únie, na úrovni Európskeho parlamentu. Do určitej miery eh, je naznačená v rámci smernice OETS, ako riešiť otázku úniku uhlíka. Nemôžeme nanútiť našim podnikom opatrenia, ktoré s významným mierou ohrozia, oslabia ich konkurencieschopnosť a ak to umožní tým aktérom, ktorí nerobia nič, aby boli konkurencieschopnejší ako tí, ktorí robia niečo pre ochranu životného prostredia. Čiže to je dôležitý aspekt a to, ako spravodajca to navrhuje, to podľa mňa ide dobrým smerom. Druhý aspekt, s ktorým plne súhlasím a podľa mňa ho musím ešte posilniť, sa týka vlastne toho o čom bude konkurencieschopnosť oceliarstva v budúcnosti. Áno, je tu ochota aktérov o celiarstve normalizovať často na svetovej úrovni na základe kritérií socioenvironmentálnych, čo na najnižšej úrovni. Áno, to v tom nemôže Európska únia konkurovať. A teda európska konkurencieschopnosť, okrem cieľov ochrany životného prostredia, musí byť práve na základe inovácií, efektívneho využívania zdrojov, striedmeho využívania zdrojov, zvýšenia efektívnosti, zníženia emisí skleníkových plynov. Čiže z mnohých týchto dôvodov práve v tejto fáze v plnej miere podporujeme e, e, spravodajcu, jednak je to veľmi kvalitná správa a, jednak sa, a po druhé sa uberá tým správnym smerom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Uh, kolegovia, Pán Marias ako ďalší rečník, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Hm, ja by som sa takisto chcel poďakovať spravodajcovi pánovi Martanovi za vynikajúcu správu ohľadom ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva. To sú v podstate hlavné témy, o ktorých sme hovorili aj včera vo výbore pre petície a e, boli tu sťažnosti ohľadom znečisťovania konkrétneho podniku Taranto a zároveň tu máme zástupcov z Taranto, takže ich vítame. Nede tu o otázku miest, o otázku platov, ide o kvalitu kovov, nákladov, energetických nákladov a investícií. Myslím si, že na toto by sme sa mali predovšetkým zamerať. A v Grécku máme Larko, jeden z piatich najväčších celosvetových firiem, ktorá vyrába z liatiny niklu a striebra, jedno z najkvalitnejších na svete. A energetické náklady sú 60 eur na megawatt hodinu. A v časoch, keď 25 eur je EU priemerný náklad, samozrejme to má dopad na akúkoľvek priemyselnú výrobu pretože každý podnik jednoducho musí fungovať v silnej konkurencii. Oceliarenstvo v Grécku je ohrozené ohrozené sú pracovné miesta ľudí vzhľadom na aktuálne úsporné opatrenia. Oceliarne prišli 85 e, kapacity, ktorú majú k dispozícii a sú tu veľmi vysoké finančné náklady. Uh, a preto teraz musíme zmeniť náš prístup, čo sa týka podpory takýchto priemyselných odvetví. Musíme im pomôcť, pretože musia konkurovať Číne. A jednoducho nemôžeme Číne konkurovať na úrovni miest, Nemôžeme fungovať e, systémom Číny v Európe, nemôžeme znižiť mzdy na čínsku úroveň. To nie je ten správny spôsob. Potrebujeme naozaj investovať do reálneho hospodárstva a preto sa chcem poďakovať spravodajcovi. Som presvedčený o tom, že ak pôjdeme jeho taktikou, tak sa nám podarí nájsť budúcnosť pre základné kovy v Európe, čo je dobré pre také podniky ako Larko napríklad. A, e, trojka jednoducho chce, aby sme ich rozpredali, rozpredali výrobné kapacity. Ja si myslím, že dokážeme byť konkurencieschopní a dať budúcnosť e, našim krajinám a e, pomôcť znížiť e, vysoké energetické náklady. Ďakujem pekne. Pani podpredsednička Patricia Toja. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som sa chcela poďakovať a poblahoželať spravodajcovi k vynikajúcej správe. Určite do toho vložil obrovský kus práce. Ďakujem pekne, Eduard Martan. Je to zásadná otázka. Energetické náklady sú veľmi dôležité v jednotlivých štátoch, pretože to má významný dopad na ceny výrobkov. A je to dôležitý aspekt celkového celkových nákladov priemyslu v Európe. Takže ak Európa chce byť konkurencieschopnejšia a nechce dovážať výrobky z iných štátov. Hovorili, spomínal sa to Čína, môže spomenúť aj Spojené štáty ako dôležitého konkurenta. Naozaj energetické náklady sú hlavným aspektom tieto náklady sú obrovské a môžu mať celkový dopad a preto musíme e, sa na to pozrieť z takého prístupu z dola nahor. Eduard Martin hovoril o tom, že v tomto kontexte existujú aj iné problémy, inými slovami. E, nie sú rovnaké podmienky pre všetkých, dokonca ani len v Európskej únii nie. A myslím si, že v krátkodobom horizonte určite uh, chceme spolupracovať s inými hlavnými výrobcami po celom svete. A hovorili sme o cene za prispôsobenie sa bude to závisieť aj od toho, akú pomoc poskytneme podnikom a tá miera podpory v, je, podnikom je iná v Španielsku ako v Taliansku alebo niekde inde. Uh, a preto sa musíme snažiť nájsť spôsob, ako e, riešiť mnohé problémy. Ďalšie pozmeňujúce návrhy, pomedzi ktorých pomedzi našich pozmeňujúcich návrhov sú návrhy Európskeho výskumného fondu, čo je veľmi zaujímavý návrh. Takisto máme pilotné projekty, v rámci ktorých sa snažíme zistiť, ako robiť výskum v oblasti mm, pracovných metód a ochrany zdravia na pracovisku. To sú veci, na ktorých musíme pracovať. Ďalšou témou je obehové hospodárstvo, v rámci ktorého je možné naozaj veľkú väčšinu súrovín e, opätovne e, získať a využiť. To znamená, že nemusíme toľko základných surovín dovážať sú nové podniky, ktoré sa snažia sa uchytiť v, e, vo svete obehového hospodárstva. E, zatiaľ sú pomerne malé, ale ak chceme urýchliť využitie použitých základných súrovín, obehové hospodárstvo, recyklácia, to sú všetko dôležité veci. Poďme ďalej. Pilar do Kastia a ostatní hovorili o tom, že sa musíme opätovne pozrieť na pravidlá pre hospodárskú súťaž, napríklad relevantné trhy. Tern je dobrým príkladom toho, ako sa to nemá robiť. Jednoducho, ak sa uplatňujú mechanickým spôsobom pravidla hospodárskej súťaže, čo obmedzuje vyhliadky do budúcna podnikov. Takže poprosím komisiu, aby prehodnotila, zrevidovala e, pravidla hospodárskej súťaže v Európskej únie a vnímala ich v širšom kontexte. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Hovorí pán Nica. Chcel by som poďakovať e, kolegovi Martánovi. Je to veľmi dobrá správa, ale okrem toho tu vidíme aj správu z proaktívnymi návrhmi, konkrétnymi. No a ja si myslím, že jeden z najdôležitejších aspektov, ktoré, sú, ktoré tu musí byť zohľadnené, je, e, sú v podstate rôzne e, opatrenia. Napríklad, čo sa týka hospodárskej súťaže v EÚ. A je to otázka konkurencieschopnosti v budúcnosti. A pán Martán reaguje taktiež na mnohé otázky, ktoré mm, sa týkajú životného prostredia. Pretože samozrejme je treba povedať, že kto v Európe chce predávať, musí splňať určité ekologické, environmentálne podmienky. Ale to je globálny problém. Napríklad tu máme CO2. E, vyriešili sme otázku CO2 v Európe, oxidu uhličitého. No a Antarktída je teraz veľmi ohrozená CO2, pretože tam je ozonová diera najväčšia. Je v Antarktíde nejaká továreň? Nie. Je tam ocelársky priemysel? Nie. To znamená, že ľudia, ktorí inde na svete, v inej časti sveta vyrábajú v, tejto, v to, tomto odvetvi, tak tí v podstate znižujú mieru ozónu v Antarktide. Takže je treba podporiť správu pána Martána. Je tu riešenie, ktoré je realizovateľné, je možné. A týmito navrhovanými riešeniami môžeme v podstate vyriešiť problémy zamestnanosti, ekologické problémy. A môžeme teraz stanoviť potom e, si splniť stanovené cieľe a dúfam, že kolegovia skutočne podporia tento pre, princíp rešpektovania e, hraní. Ďakujem pekne za Európsku komisiu. Novo zorganizovaný generálne riaditeľstvo pre rast, pán Matia Pellegrini za DG Rast. Ďakujem pekne. Budem vystupovať po francúzsky vzhľadom na to, že pán Martan je frankofón, čiže už s pánom Martanom sme spolupracovali, pretože predtým, ako sa stal poslancom, bol e, odborárom a e, podpredseda Tajany v tom čase vytvoril pracovnú skupinu pre ocel, takže pán Martan tam bol a poznáme sa teda aj z práce. E, E, na túto tému. Súhlasíme s jeho analýzou v tom zmysle, že sa jedná o strategický sektor a e, základné kovy sú strategické pre Európu. Čo sa týka návrhu správy, tá je veľmi užitočná, pretože, ako povedali viacerí poslanci, nie je to len analýza, ale obsahuje množstvo návrhov pre Európsku komisiu. Samozrejme, to nie sú len návrhy, pre nové generálne riaditeľstvo rast, je to veľké generálne riaditeľstvo, ale aj pre viaceré generálne riaditeľstva ako energetika či klima. Mm, tá myšlienka, že je potrebné dať podporu e, prvo výrobe, ale aj výrobe, tak ako hovorila pani Toja, že to v súlade so stratégiou komisie a pre vašu informáciu, momentálne v rámci programu Horizon 2020 komisia venovala veľkú časť e, e, základným kovom, spadá to pod môj útvar, čiže stále viac sme pripravenejší investovať do prvovýroby, ale aj do druhovýroby základných kovov, pretože to, čo hovorí v tejto správe, s čím takisto súhlasíme, je to tento sektor základných kovov tu nevieme, čo sa presne deje. Vieme, čo sa deje v oceliarstve, v hlinikárstve, ale sú to sektory budúcnosti ďalšie, pretože e, mnohé tie technológie, napríklad čo máte v mobile, to všetko vychádza z e, výroby základných kovov a základných prv, e, vlastne prvovýroby. E, pracovná skupina na vysokej úrovni pre oceľ bola pre formulovaná na pracovnú skupinu pre všetky priemyselné odvetvia vysokoenergeticky náročné. Čiže sú to zástupcovia ministerstiev, ale aj priemyslu prvé stretnutie. Pani Biankovská bude tomu predseda 21. mája a hneď potom bude rada pre konkurencieschopnosť, takže rozhodli sme sa s novou komisiou vytvoriť špecifickú platformu, e, kde v rámci tejto skupiny bude môcť vystúpiť priemysel, vyjadriť sa nie len o základné kovy, ale aj drevovýroba, stavebníctvo a tak ďalej. Všetci majú rovnaké problémy povedať Povedali ste to viacerí z vás. Sú to problémy nekalej hospodárskej súťaže, vysoké energetické náklady a takisto aj problém v tom zmysle, že my máme pravidlá o ochrane životného prostredia a iných častiach sveta takéto požiadavky nie sú. Posledná vec, o ktorej by som chcel ešte hovoriť, sa týka návrhu pána Martana o v podstate poplatnení na hraniciach. Viete, že to je veľmi kontroverzná téma, pretože sú na to rozdielne názory. No, v každom prípade o tom budeme diskutovať, o týchto myšlienkach, ktoré ste položili na papier s našimi kolegami z DG Klima, ktorí momentálne, ako viete, revidujú systém ETS. Takže komisia má v úmysle predložiť nový systém ETS a teda to všetko, čo tu navrhujete, môže byť zohľadnené pri revízii systému ETS zo strany komisie Európskeho systému. A možno ešte posledná vec k otázke relevantných trhov, ktorých e, hovorila pani poslankyňa. No samozrejme, prípad Terny je prípadom minulosti, pretože to bolo prijaté rozhodnutie, ale v každom prípade dejiny svedčia o tom, že sa jedná o globálny trh. Dovozy z Číny predstavujú viac ako 30 to znamená, že e, v podstate ten trh e, neoxidujúcej ocele obsazuje Čína. A um, tu je nielen prípad tej jednej fabriky, ale sú tu aj v budúcnosti ešte ďalšie fúzie v to, e, výrob, podnikov, ktoré vyrábajú na tomto trhu. Je to svetový trh, je tu veľký dovoz Číny e, aj na celosvetovej úrovni. Ďakujem pekne. Uh, thank you very much for your remarks on behalf of European Commission. We know Ďakujem pekne za vystúpenie zástupcu komisie. Vieme, že to je veľmi dôležitá téma. A teraz dostáva slovo pán spravodajca, tak ako som vám prislúbil. Teraz máte množstvo času, dokonca až 5 minút, ak chcete, na záverečné pripomienky. Máte dosť tém na 5 minút? Budete mať o čom hovoriť 5 minút? Dobre, super. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som si myslel, že mi dáte 15 minút na záver, pretože ja som e, očakával, že budem môcť hovoriť 15 minút, takže naozaj mi je to ľúto, ale nemohol som o všetkom hovoriť. Všetci dostali tento pracovný dokument, mohli sa to prečítať, takže naozaj viacerí upozornili na to, že sme sa snažili v maximálnej možnej miere zozbierať e, všetky informácie a upozorniť na tie hlavné výzvy priemyslu a predovšetkým hľadať riešenia. Ja by som sa vám chcel poďakovať za povzbudivé slova. Myslím si, že všetci sme pochopili, že dnes trh, e, výroba základných kovov je globálny svetový trh v globalizovanom svete a potrebujeme mať e, svetový rozmer. Európa nemôže vstupovať e, do tohto sveta s myšlienkami z pred 50 rokov a e, komisie pre všetkým DG hospodárska súťaž sa e, vyčíta to, čo je dnes ten relevantný trh. No, relevantným trhom je svetový trh a to, čo povedal pán Pellegrini, tú druhú vec, áno, neoxidovateľná oceľ, to je strategická téma. Chcem len zdôrazniť, že momentálne Čína vyrába viac ako 50 neoxidovateľnej ocele a áno, DG hospodárska súťaž zabránila európskemu podniku e, pod, pos, vyrábať ďalej a šlo to na prospech Číny. Čiže to je naozaj taký školský príklad toho, ako nepostupovať. Čo sa týka zvyšku, e, to prispôsobenie alebo spoplatnenie na hraniciach, to nie je daň. Jednoducho je to zohľadnenie e, toho, aby všetci mali rovnaké obmedzenia. V žiadnom prípade nemôže európsky priemysel platiť za to, že znečisťuje a ostatní neplatia, pretože je to jedna planeta, ktorú musíme zachrániť, zachovať. A e, takisto je potrebné investovať do čistých energií, e, do čistých technológií a paralelne to môže byť zároveň zdroj ďalších finančných prostriedkov, ktorý by pomohol priemyslu ehm, investovať, pretože vieme, že máme obrovský problém nákladov investičných nákladov a priemysel nám hovorí, stále potrebujeme toto zviditeľňovať. Nemecký priemyselný podnik e, naposledy nám povedal, že má za cieľ obnoviť a nanovo postaviť vysoké PC. Nákladmi nie sú e, cena pracovnej sile, ale to zviditeľnenie politiky e, ohľadom ochran, zniž, znižovania emisí CO2. Jednoducho je to vnímané negatívne. Takže je tu medzinárodný rozmer toho všetkého. A čo sa týka ostatných vecí, e, obrovské množstvo spotrebované len ocele v Európe. Eh, je jasné, že potrebujeme mať tento priemysel v Európe a ja súhlasím s kolegami s tým, že v orientácii komisie v rámci projektu, ktorý predložili v Rani. Komisia sa snaží zachovať tento priemysel, aby predstavoval 20 hrubej domácej produkcie. A nadviažem aj na energetické náklady. To je obrovský problém v Španielsku. Alkoa. E, pravdepodobne musí zavrieť podniky, pretože energetické náklady sú také vysoké, že jednoducho nedokážu obsať v konkurencii ani v rámci Európy ani na celosvetovej úrovni. Čiže sú tu otázky energetických nákladov a tu súhlasím s pánom Petersenom, musíme to riešiť v rámci energetickej únie a ako Európa by mohla umožniť dlhodobé zmluvy, pretože e, španielské podniky nám povedali, potrebujeme sa zviditeľniť, musíme vedieť, aké budú náklady megavatu budúci budúci rok, to znamená otvorenosť a zviditeľnenie. Mám ešte minútku, super. Takže toto všetko, myšlienka relevantnosti trhu. To musíme zviditeľniť. A potom ide všetko to ostatné. Európa by mala zachovať svoj priemysel. Áno, pravidlá sú také v súčasnosti, že nejde o to, aby jeden podnik alebo jeden štát dominoval na trhu, ale povedzme si to rovno, prípad Číny. Je pravda, že tu nie iba Čína, ale Čína je hlavným konkurentom európskeho priemyslu a je to politická snaha štátu dominovať nad ostatnými. Komisia e, v podstate prispela k tomu, aby sme dovážali z Číny neoxidovateľnú oceľ, pretože e, priamo či nepriamo sa kupujú čínske produkty na, a predávajú sa na európskych trhoch, čiže musíme použiť rovnaké zbranie ako Čína. A myšlienkou tejto správy, tohto dokumentu a správy, ktorú pripravíme s tieňovými správajcami, je to, že všetci súhlasíme s tým, že potrebujeme silný vlastný priemysel, e, že musíme prestať e, e, štvať jedných proti druhých, musíme mať silné priemysel, ktorý bude ochraniť životné prostredie, ochraňovať zdravie obyvateľstva a súhlasím s tým, že zajtrajšie investície do čistých energií, do zníženia emisí, škodlivých emisí, zníženia elektrických nákladov, to bude naozaj silným bodom e, konkurenčnou silou e, európskych podnikov, nielen v rámci Európy, ale aj na celosvetovej úrovni. Ďakujem pekne za váš pracovný dokument, ale aj za vaše nadšenie touto témou. Je to super, potrebujeme to, páči sa nám to a určite pripravíte návrh správy. Chcem vám pripomenúť, že je to, máte obmedzený počet strán, e, návrh správy, viete, čiže to asi nebude pre vás ľahké, ale mali by ste sa na to pripraviť, že to nebude ľahké. A Návrh správy sa bude preberať 15. a 16. júna 2015, to znamená o dva mesiace. A teraz prechádzame k ďalšiemu bodu programu. máme tu spravodajkyňu Annelien van Bossert. Neviem, či som vám to neskomolil že moja holandčina nie je až taká skvelá. Um, ďalej, teda kolegyne z ECR. Chcem všetkým poslancom pripomenúť, že účelom každej, každého stanoviska k mandátu pre rozpočet za rok 2016 je, aby IT tam vyjadrilo svoje politické priority pre rozpočet na ďalší rok. Pani Fan Boset. Prosím, no, začnite. Ďakujem, tu sedím. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Vyslovili ste to správne. Moje prízisko, milí kolegovia, pán predseda, všetci máte návrh môj stanoviska. Um, teda rozpočtu rok 2016, ako ste povedali, pán predseda, je to veľmi dôležitá téma, keďže boli veľmi tesné lehoty, tak dokument nie je dostupný u všetkých jazykov a preložený. A sústredovala som sa tam na prioritné spisy. Je to len taký úvodný spis, alebo úvodný návrh, alebo pani Patricia Toja. Prosím, požiadal by som vás, kľudne sa usaďte a naša spravodajkyňa vám teraz niečo porozpráva. Ďakujem, pán predseda. Takže skutočne je treba počúvať je to len taký úvodný pokus, ktorý predkladám kolegom. Teším sa na vaše pozmeňujúce návrhy. 21. mája je lehota na pozmeňujúce návrhy, mi podal sekretariát. Najdôležitejšie body mojej správy alebo stanoviska. Šetrenie v rámci Horizon 2020 a nástroja Spajme Európu, čo týka ďalej financovania z EFSI, Parlament o tomto programu, programe diskutoval celé roky. Sú to skutočne e, vysokoprofilové, kvalitné projekty, ktoré majú veľkú pridanú hodnotu a nemali by byť podkopávané. A samozrejme FC bude financovať e, tie rôzne nové dôležité projekty. A je veľmi zaujímavé, sa pozrieť na to prvé kolo projektov, ktoré budú schvalované pod hlavičkou FC Horizon 2020, nástroj Spáme Európu, CEF. Tie by mali byť podporené a nie, aby sa z nich odoberali peniaze. Čo týka rozpočtu na rok 2016, samozrejme treba preskúmať všetky položky a pokiaľ zistíme, že niečo tam nefunguje podľa plánu, tak nesmieme sa báť a ostýchať a musíme zasiahnuť. Máme právomoci, ktoré musíme využívať. A je teraz zaujímavé si prejsť jednotlivé položky rozpočtu rok 2016, ako ich navrhla komisia. Ja sa na ne dívam samozrejme z kritickej perspektívy. Som si istá, že ostatní kolegovia taktiež to budú robiť podobne. No a pokiaľ sa ukáže, že európske dotácie budú teda pridelované, tak je treba, aby boli aj vyplatené. A tie, e, neza, tie v podstate prenesené prostriedky, ktoré neboli vyplatené, to je e, problém predovšetkým pre malé stredné podniky, ktoré majú problémy s cash flow. A Komisia to musí riešiť, musí uplatňovať pravidlá a vyplácať e, tie prostriedky, aby nedošlo k oneskoreniu. Máme tam teda prioritné spisy za posledný rok. Máme tu lepšiu reguláciu, to je pre parlament taktiež dôležité. Táto politika musí byť vždy realizovateľná, životaschopná realistická. Máme tam určité referenčné hodnoty, ktoré sa musia uplatňovať, tie programy musia odpovedať realite, takže máme tam tie prírodné e, spisy, pre všetkým energetická účinnosť, potom sú to prepojenia medzi členskými štátmi a po tretie je to obehové hospodárstvo. Ja budem pozorne sledovať tieto rozpočtové položky a dúfam, že komisia im taktiež bude venovať špeciálnu pozornosť. Ako som povedala, to je návrh môjho stanoviska. Teším sa na vaše pozmenujúce návrhy, tak aby som mohla spísať všetky kompromisy. Ďakujem. Pani spravodajkyňa, máme tu teda stanovisko ITRE k budúcemu rozpočtu EÚ pre 2016. Ďalej bude hovoriť pán e, Gajer. Ďakujem, ja budem hovoriť z pohľadu výboru pre rozpočet. A poprvé budem hovoriť o EFSI, Európskom fonde pre strategické investície je jasné, že rozpočet pre 2016 bude dôležitý v súvislosti s FC, pretože nám musí, musíme taktiež teda vyplniť ten garančný fond pre FC. A je trochu ale sporné, ako to vlastne celé prebehne. A práve v tomto rozpočte zastupujeme stanovisko že Horizon 2020 by mal byť chránený. Takže nesmieme na to zabúdať. Čo sa týka rozhodnutia o viacročnom finančnom rámci, v podstate boli stanovené, e, bolo stanovené veľké množstvo finančných prostriedkov. Takže každý členský štát EÚ vie celkom presne, ako, bude, ako budú vyzerať platby do aj z európskeho rozpočtu, čo sa týka fondu súdržnosti, štrukturálnych fondov, spoločná polnospodárska politika. Všetko toto už sa v podstate vie. Takže to znamená, že bohužiaľ Európska komisia má veľmi malú mieru slobody tam nejak ešte manipulovať, presúvať tieto prostriedky. Máme tam potom voľný rozpočet, ktorý nespadá do national envelope, do tých národných obálok. A to je v podstate ten výskumný program. To znamená, ten rozpočet pokiaľ v jeho, chceme, v jeho rámci chceme mobilizovať určité prostriedky, tak to bude obnášať skutočne obrovský, obrovský dlhý a ťažkopádny proces, ktorý musia súhlasiť všetky členské štáty. Ja to prenechám v fantázii každého z vás, aby ste posudili, ako e, to by to vyzeralo. Prosím vás, keď vás ruším, tak opustite miestnosť, kolegovia. Takže s tým máme problém. Nemáme príliš veľa takých neviazaných prostriedkov k dispozícii, takže sa musíme presne pozrieť, v ktorých oblastiach rozpočtu sú k dispozícii prostriedky. V rámci horizontu 2020 to tak niekde je, v niektorých miestach. A sú tam prostriedky, ktoré boli myslené na to, aby sa v podstate, v podstate pomohli mobilizovať e, súkromné investície. Takže tam nie je žiadna adicionalita. Takže prosím, pozrite sa kolegovia bez predsudkov na Horizon 2020 či v rámci tohto programu v podstate už nie sú v dispozícii nástroje, ktoré by mohli byť par- mobilizované paralelne s EFSI. Musíme tam nájsť nejaké neviazané prostriedky. Tak čo týka 2020, horizont 2020, tak ten musíme brániť, to je správne, potrebujeme e, takýto základný výskum, potrebujeme aj výskum v podstate blízky priemyslu, ale varujem, aby sme sa zakopali v nejakej pozícii, ktorá by hovorila, že, že sa tam toho nesmieme dotýkať. Takže ja sa obávam, že táto pozícia by nebola ani udržateľná. Tie, všetky tie alternatívy sú veľmi komplikované a veľmi ťažkopádne. Druhá vec, o ktorej chcem hovoriť, to sú agentúry. To je asi taká, uh, taký reflex, v podstate taká obeď štandardná. Keď sa niekto pýta, kde môžeme ušetriť, tak štandardná odpovede vždy na agentúrach. Samozrejme, sú tam špecialisti a agentúry, vždy je popísané, na čo tam ten, ktorý špecialista je, ale tieto agentúry boli zriadené s dobrým, s dobrým dôvodom. A tieto agentúry sú teraz s podobrovským tlakom, predovšetkým zo strany komisie nielen, že sa tam musel skresať personál o 5%, ale aj komisia tlačí na tieto agentúry a v rámci prerozdeľovania personálu taktiež teda vyvíja tlak na agentúry komisie. A potom samozrejme tým agentúram sa veľa horšie pracuje. A agentúry si u mňa podávajú dvere a stále sa mi snažia vysvetliť, aké to majú ťažké. A preto, a ja im vždy poviem, porozprávajte sa s vašim materským výborom v Európskom parlamente, pretože len ten výbor môže presne posúdiť, nakoľko je dôležitá práca agentúry, ako napríklad Berek. A situácia agentúr by sa skutočne zlepšila, pokiaľ by stanoviská príslušných výborov počiarky, počiarkli význam tej ktorej agentúry a nakoľko v podstate sa táto agentúra nachádza v ťažkej situácii. Takže komisia by mohla potom zmeniať ten systém toho prerozdeľovania zamestnancov. Čo sa týka tohto stanoviska. Ja vám určite pomôžem pozmenujúcimi návrhmi. Chcel som teraz iba poukázať na niektoré konkrétne problémy, pretože si myslím, že z, z, z vedeckého hľadiska z konkrétneho môžeme my, náš výbor, poskytnúť veľmi dobré informácie a pomoc. Ďakujem, milý kolega, za tieto pripomienky, ktoré boli veľmi dôležité pre náš výbor ITRE. Sme radi, že vy ste teda plnoprávnym, plnohodnotným členom rozpočtového výboru. Tu potom v podstate prezentujete aj politický pohľad výboru ITRA, naše priority a taktiež to, čo ste povedali o EFSI a o príslušnom financovaní Horizontu 2020. Toto všetko je pre nás extrémne dôležité, takže vám veľmi ďakujem. A chcem povedať, že za komisiu je tu vôbec niekto? Nikto. Dobre, takže za komisiu tu nikto nie je, ale určite im zašlame nejaké informácie písomne a taktiež im bude zaslaná aj tá správa, náš dokument. Takže ja im pošlem informácie vyplývať z našej diskusie a chcem pripomenúť ešte raz, že lehotá na pozmenujúce návrhy je 21. maja 2015 o 12. na obed. Čo týka tých indikatívnych návrhov k pilotným projektom, to je, tam je 3. júna 2015 tiež na obed. Je to veľmi dôležitý návrh stanoviska, mali by sme hovoriť veľmi vážne. A ešte pani spravodajkyňa, pokiaľ chcete k tomu niečo povedať na záver diskusie, tak dopredu ďakujem. Možno len veľmi stručne, keďže už tu bolo toho povedaného veľa, čo si myslím aj ja. A Jedna z vecí, ktorá ma zaujala, je, že sociálna demokracia chce tam ponechať otvorné dvierka na využívanie Európy 2020, aby teda tam sa financovalo EFSI. Takže mňa prekvapuje, že sociálna demokracia takto to plánuje. Milí kolegovia, chápem to tak, že pozmenujúce návrhy by mohli byť dobrým spôsobom, ako sa prihlásiť o slovo v rámci výboru ITRE. Takže počkám ešte pár týždňov. A teraz už v podstate končí prvá časť zasadania, alebo nie. Áno, to bol posledný bod nášho radného zasadania a stretneme sa o tretej po obede.